che voce mamma mia che voce Buon pomeriggio a tutti. Dobré popoludne všetkým. Začíname s našou diskusiou. Otváram opätovne zasadnutie. Zapisnica zo včerajšieho zasadnutia bola rozdistribuovaná, takže ak máte nejaké namietky, Myslím, že žiadne neboli obdržané, tým pádom je zápisnica schválená. Prvý bod na programe schôdze je predloženie pozície rady k návrhu všeobecného rozpočtu rozpočtový rok 2013. Okamžite odozdávam slovo pánovi Mavrojanisovi v mene rady. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. President. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vážené poslankyne, vážení poslanci, som veľmi rád, že vám môžem prezentovať pozíciu Rady k návrhu rozpočtu Európskej únie z, pre finančný rok 2013. Vážený pán predseda, je mi veľmi ľúto. Netušil som, že sa mám postaviť. a Zabudol som. Prepačte mi, prosím vás. Prepačte mi naozaj. Viete, po letných dovolenkách sme už veľa pozabudali, takže treba sa v istom momente vrátiť späť do reality. Takže ešte raz dovolte mi povedať, že som veľmi rád, že môžem predložiť návrh rozpočtu Európskej únie pre rok 2013, ktorý rada prijala 24. júla 2012. Rada samozrejme je pripravená spolupracovať s parlamentom a s radou v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch na to, aby sme zaistili dohodu a dohodli sa na realistickom a vyrovnanom rozpočte na rok 2013. Som presvedčený o tom, že sa nám to podarí, ak budeme úzko spolupracovať. Rada je pripravená a ochotná konštruktívne spolupracovať v duchu kompromisov. Prvý rozpočtový trialog sa uskutočnil 9. júla. Bol veľmi pozitívny a povzbudivý. Po diskusiách o návrhu rozpočtu, ktorý predložila komisia, pozícia rady k rozpočtu na rok 2013 predpokladá nárast o 1,27 v, pre záväzky a 2,79 pre platby a v porovnaní s predchádzajúcim, eh, teraz rokom 2012. Rád by som vás upozornil na tri dôležité body, ktoré sú typické pre pozíciu rady. Poprvé, rada sa rozhodla prioritizovať rozpočet EÚ, ktorý pomôže vyriešiť súčasnú hospodárskú krízu, podporí konkurencieschopnosť a konvergenciu vytvorí pracovné miesta a podporí hospodársky rast. Po druhé, od roku 2013, či keďže rok 2013 je posledným rokom súčasného viacročného finančného rámca, rada navrhuje e, nárast platieb výrazne nad mieru inflácie. Po tretie, rada zohľadnila opatrenia, ktoré členské štáty prijali na konsolidáciu svojich národných rozpočtov a v súčasnom ekonomickom kontexte sme kládli dôraz na to, aby administratívne náklady boli pod kontrolou v súlade s domácou e, politikou členských štátov. Najskôr poviem niečo k hlavným prvkom návrhu komisie, k hlavným častiam viacročného finančného rámca. Začnem krom 1. Udržateľný rast Komisia si myslí, že toto by mala byť jeden, jedna z hlavných priorít rozpočtu na rok 2013 a preto navrhujeme výrazný náraz tak záväzkov 2,79% a platieb nárast o 6,71%. Tento nárast zaistí, že adekvátne finančné zdroje budú dostupné na implementáciu programu pre rast a zamestnanosť prijatý radou. Rada osobitný význam pripisuje implementácii rôznych programov a opatrení v rámci tohto programu, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v kontexte stratégie Európa 2020 a pomôžu k, udržateľnému, k udržateľnému, udržateľnej obnove hospodárstva. Rada chce tiež zaistiť adekvátnu mieru platieb pre štruktúrálne štruktúrálne programy. A preto po, v rámci programu 1B eh, platby narastú o viac ako 8 v porovnaní s rokom 2012. S ohľadom na diel 2, to je zachovanie a riadenie prírodných zdrojov, eh, tak eh, rada navrhuje stabilizovať platby v porovnaní s rokom 2012, ale napriek zrýchlenej akcelerácii príjmania programov podporujeme nárast o viac ako 40, 440, 440 miliónov v platbách v porovnaní s rokom 2012. Škrty v tomto okruhu sú výsledkom analýz z minulosti a absorpčné kapacity sú založené na posledných dostupných informáciách, informáciách a s predmetom revízie komisie eh, vo svojom, vo svojom o svojich pozmeňovacích návrhoch. Čo sa týka kruhu 3, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť navrhujeme zníženie tak pladeb aj záväzkov, keďže si myslíme, alebo rada si myslí, že navrhovaný náraz, ktorý navrhuje komisia, by prekračoval realistickú absorpčnú kapacitu. Avšak rada navrhuje nárast o 5 pre platby v rámci okruhu 3A bezpečnosť, sloboda, spravodlivosť na to, aby sme posilnili viacero rozpočtových eh, riadkov, hlavne tých, ktoré eh, sa týkajú dobre vonkajšie hranice. S ohľadom na diel kruh 4 EÚ ako globálny hráč, eh, tak rada navrhuje nižší úroveň platieb ako komisia s ohľadom na minulú a súčasnú implementáciu rozpočtu a realistickú absorpčnú kapacitu, ako aj rôzne požiadavky rôznych rozpočtových rokov. A tento kruh spolu s dielmi 2A, 2B navrhujeme platby, v ktorých rada vyzýva komisiu, aby predložila a vypracovala pozmenený rozpočet ak požiadavky na platby prekročia očakávané potreby. S ohľadom na kapitolu 5 Administration, správa, tak rada nezmenila, nezmenila oddiel pre parlament, čo sa týka ostatných oddielov, tak zatiaľ čo uznávame snahu ostatných inštitúcií obmedzi náraz svojich rozpočtov a ich odhodov, tak identifikovala ďalšie možnosti úspor. No a preto administratívne výdaje stanovila približne na úrovni rozpočtu v roku 2012. Rada tiež zamietla e, vytvorenie nových pracovných miest v plánoch inštitúcií s výnimkou pracovných miest týkajúcich sa vstupu Chorvátska no v súlode s návrhom komisie o 5 znížiť počet pracovných miest pre obdobie 2013 až 2017, tak rada uplatnila 1% redukciu personálu v hlavnom inštitúcii s výnimkou e SVČ kvôli jej nedávnemu zriadeniu a do, dozorného úradníka pre ochranu dát a Európskeho ombudsmana kvôli malej veľkosti týchto inštitúcií, malého počtu zamestnancov, čo sa týka decentralizovaných agentúr, tak rada sa rozhodla eh, náklady na operačné aktivity eh, rozhodla zachovať, to znamená nárast o 1,98%, čiže je to takmer 2 percentuálne body viac ako e, sú odhady, ktoré sa uplatňujú na e, rozpočty, ktoré sa uplatňujú na ostatné inštitúcie. Nové pracovné miesta boli akceptované len pre agentúry, e, ktoré začali svoju, svoje fungovanie, alebo tie, ktoré získali nové úlohy a kompetencie. Rada odsúhlasila vytvorenie 185 nových pracovných miest v decentralizovaných agentúrach. Viac ako jedna tretina z toho eh, bude pre tri eh, úrady finančného dozoru Európsky bankový úrad, Európska, Európsky poisťovací a sociál, úrad sociálneho zabezpečenia a Európsky úrad pre dohľad na trhom. Vážený pán predseda, vážené poslanky poslanci, som presvedčený, že stanovisko Rady k návrhu rozpočtu na rok 2013 dosahuje rovnováhu medzi uznaním eh, súčasnej, súčasnej náročnej situácie v členských štátoch a rovnako poskytuje prostriedky v rozpočtoch EÚ na podporu programov a opatrení, ktoré chceme, pomocou ktorých chceme riešiť dopady hospodárskej krízy. V našom boji za rast a zamestnanosť, na tom sa rada dohodla v júni, tak eh, hlavy štátov a vlád sa dohodli, že európsky rozpočet musí podporovať rast a zamestnanosť v celej Európe. No a ja dúfam, že toto nás privedie, nás všetkých, eh, v rámci diskusí eh, o teda v nasledujúcich týždňoch na ceste k dohode o rozpočte na rok 2013. Ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Janis za váš prejav. No a slovo dostáva pán Levandovský. Nech sa páči, pán komisár. Vážený pán predseda, pán minister, viac, vážení poslanci, viacerokrát naša komisia a ja v mene komisie sme vyjadrovali naše obavy, pokiaľ ide o znenie e, e, navrhovaného rozpočtu e, na rok 2013 v Rade bolo to v trialógu 9. E, júla, ďalej to bol list šéfom vlád a pánu Barasovi, keďže to čítanie a ten text rady e, nie je v rozpore so závermi samitu európskych lídrov, závery k tzv. kompaktu pre rast a zamestnanosť Môžem vám citovať z týchto záverov. Hovorí sa tu, že šéfovia 27 krajín sa dohodli, že pokiaľ ide o rozpočet EÚ, um, tento musí byť katalizátorom pre rast a zamestnanosť v Európe. Myslím si, že čo e, posledný rok komisia e, robila pre výhľady na rok 2014 bolo len e, súlad s logikou vyjadrení šéfov vlád. My tlačíme dolu záväzky, ale to takým spôsobom, že e, sú tu úspory v mnohých oblastiach a preto môžeme pomôcť rastu a zamestnanosti. Ale tá, tá, ten boj sa odohráva na poli platieb, ako vždy. Nemáme veľa na výber, e, nikoho to ani neprekvapuje. E, programy zrejú, a narastajú potreby a obavy, pokiaľ ide o, o, o investície v mnohých krajinách EÚ. Rozpočet na rok 2011 bol príliš nízky, minimálne o 5 miliard prinízky, neumožňujúc nám e, e, uhradiť podstatné e, časti. A to nie je dobre pre fiskálnu konsolidáciu, tzv. nesplatené záväzky. My navrhujeme nárast 6,8 ale to je v oblasti rastu konkurencieschopnosti a zamestnanosti. A či sa už mýlime alebo nie, my, myslím, že čo je ten ukazovateľ toho, či sa nemýlime, je, je tohto ročný rozvoj. Môžem vás informovať, že v terejšej situácii implementácia je na úrovni 9 miliard vyššej než minulý rok a minulý rok už takisto bol charakterizovaný e, nedostatkom. Máme e, vyčerpaný sociálny fond a fond pre konkurencieschopnosť a zamestnanosť pre viac rozvinuté oblasti EÚ. A to nám ukazuje, že sa nemýlime, keď navyšujeme naše požiadavky pre platby na posledný rok finančného výhľadu práve v oblastiach, ktoré naozaj prispievajú ku schopnosti a rastu a, a zamestnanosti. A preto musím povedať ešte raz, že som sklamaný, že rada škretá záväzky a o 5 miliardov aj, o miliard aj platby. A kde sú tie najbolestivejšie škrty? A to je e, hlava 1a. E, to je kapitola, kde ide o konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť. To je kohézia a to je, tu sa vychádza z toho, že sa príliš neskoro e, že sa vracajú záväzky a že sa príliš neskoro vyplecajú e, čiastky e, teda v, v znení rady. A je to tiež otázka administratívnych obmedzení. Mali by sme ísť čo najďalej, ale to nesmie byť na úkor efektívnosti administrácie, ktorá má teraz oveľa vyššie úlohy než v minulosti. A preto by sme mali sa zameriavať na to, ako realisticky vytvoriť e, požadovanú úroveň platieb na posledný rok terajšieho finančného výhľadu a naozaj e, vďačný členom parlamentu vrátane Alana Lamasúra za tú iniciatívu diskutovať o kritériách, aké sú oporné body, e, aby sme mali e, dobré, dobrú úroveň platieb, aby sme mali možnosť e, nahradiť, aby sme dali prostriedky, ktoré naozaj sú potrebné. V týchto posledných týždňoch pred zmierovaním musíme dobre pochopiť, o čo ide vo finančných výhľadoch. Mali by sme to myslieť vážne s kompaktom pre e, konkurencieschopnosť a rast a preto som stále e, plný dôvery, že sa nám to podarí. You, Ďakujeme pánu komisárovi a teraz dávam slovo pánu, e, pánu Gariga Poledovi za výbor pre rozpočet. Gracias. Ďakujem pekne. Pán predseda, najprv by som chcel poďakovať rade za to, že je tu prítomná a takisto za to, že nám predložila svoj názor k rozpočtu, pretože je to zásadná vec. Častokrát v minulosti sme ich tu nevideli prítomných počas takýchto rozpráv. E, takisto aj e, som rada, že rada vysvetlila svoj postoj, častokrát je nepochopiteľná, pretože táto e, sa nedostane na pôdu parlamentu. Avšak v mnohých príkladoch a v mnohých aspektoch to nie je až také vzdialené od toho nášho spôsobu zmýšľania, Chceme bojovať e, proti kríze všetci. Chceme podporovať rast, e, zamestnanosť e, v celej EÚ. Európska komisia mala za sebou vynikajúcu prácu, bola to naozaj konzistentná a konzekventná práca. Nemá zmysel teraz ešte hovoriť viacej o kompromisných navrhoch, keď tu nemáme dostatočné platby, preto aby sme im čelili. Komisia chce obmedziť RAL ktorý e, je, je, ktorý bol najťaživejší v tom rozpočtovom, pre rozpočtový rok 2012. Predseda rady si uvedomuje, e, aké, aký veľký objem to je a Takisto aj to, že tu nemáme dostatok dôveryhodnosti v očiach celej Európskej únie na to, aby sme mohli financovať projekty, ktoré, ku ktorým sme sa zaviazali je to práve v rozpore s tým, čo od nás žiadajú európsky občania. Čo teda Európska únia chce urobiť a chce byť účinnejšia a dôveryhodnejšia v očiach svojich občanov. A takisto je to teda ten náš tradičný postoj, tradičný postoj rady máte lineárne škrty vo všetkých rozpočtových rubrikách vzhľadom na to, čo navrhovali členské e, štáty. Toto by malo byť minulosťou, pretože to neslúži ničomu pretože dokonca aj narúša správne aplikovanie tých rozpočtových prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. 5 miliard eur škrtnúť v návrhu rady v oblasti záväzkoch a vzhľadom ešte aj na tie predbežné výhľady, ktoré nám spomínajú členské rady, tak to bude mať kolaterálne dopady dokonca až negatívne dopady. Pán predseda, je potrebné skombinovať prísnosť v rozpočte s realitou. Snažíme sa vždy pozitívne postupovať k návrhu rozpočtu a chceme, sa, chceme zabezpečiť rovnováhu v týchto um, jednotlivých rozpočtov tak EÚ ako aj jednotlivých členských štátov, pretože tie sú postihnuté hospodárskou krízou. Je potrebné naozaj uh, prijať k tomu ten európsky postoj. Nezabúdajme na všetkých aktorov, nezabúdajme, že sú to rôzne rozpočty na rok 2013 je jeden rozpočet a ďalej výhľad doby finančný rámec na 2014-2020 to bude niečo iné, pretože tu máme základný problém, ktorý nemusíme neustále e, spomínať. Nepotrebujeme ďalšie záväzky, skôr potrebujeme finančné prostriedky, aby sme zaplatili už tie súčasné záväzky, ktoré, ku ktorým sme sa zaviazili. Ďakujem pekne. To... Teraz dávam slovo pánu Laviovi, spravodajcovi pre rozpočet e, Európskej komisie. Pán predseda, pán minister Mavrojanis, pán komisár Levandovský. Prezentácia nášho postoju prezentácia postoju rady k rozpočtovom roku 2013 nás dostala do veľkého protirečenia. Tak ako to už povedali už hlavy štátov a vlád 29. júna, takisto aj e, vzhľadom na to, čo bolo rozhodnuté na spoločnom zasadnutí. Keď hovoríme o investícii do rastu, do rozvoja a takisto do zamestnanosti, to je pravda. A na druhej strane tu máme najväčšie možné škrty, ktoré sme zažili hlave v tých rozpočtových rubrikách, ktoré financujú tie projekty, ale tie politiky, ktoré by mali vytvoriť rast, rozvoj a zamestnanosť, obzvlášť pre našich mladých spolupčanov. Ako som to už spomenul aj pri iných príležitostiach, uvedomujem si, aké ťažkosti máme v oblasti eh, financií. Každá člen, každý členský štát eh, musí čeliť teraz veľkým finančným problémom, ale treba reagovať na krízu tak ako to bolo povedané už radou vo verejných prehláseniach. A chceme naozaj takéto politiky, tak musíme mať viac Európy a nie menej Európy. Čiže potom nie je možné eh, si stanoviť eh, treba nejaké hodnoty eh, pladieb, ak zároveň si uvedomíme, že sú to nedostatočné prostredky. Ide o 5 miliard eur, ktoré chcete škrtať, tak ako povedali predrečníci rada si myslí, že je to, je to nevyhnutné v tom nasledujúcom rozpočte na rok 2013. Chcem vám pripomenúť tak predsedovi rady, ako aj ostatným, že takáto suma uh, prišla zo strany komisie na základe tých ohodnotení, ktoré boli predložené zo strany členských štátov, ktoré boli potom revidované komisiou a znížené. Takže je potrebné naozaj v tom draft eh, rozpočte pokiaľ ide o, o tak záväzky ako aj platby, pokiaľ ide o ten e, náraz 80 vzhľadom na e, rozpočet k roku 2012. To nie je svojvoľné číslo, nie, to sú realistické ohodnotenia toho, čo potrebujeme, ktoré boli vypracované komisiou na základe informácií, ktoré boli získané zo strany členských štátov, aby sme mohli dostať všetkým záväzkom od roku 2007 až doteraz. Nemôžeme eh, si len tak eh, brať na seba takéto riziko, pretože zablokujeme niektoré z programov a, alebo niektorých dôležitých eh, projektov, ktoré na ktorých pracujeme roky, pretože nebudú dostatočné finančné zdroje. Predseda Barozo povedal a zaslal líz jednotlivým hlavám štátov a vláda vyjadril svoje znepokojenie ohľadom škrtov, ktoré boli navrhnuté zo strany rady a preto myslím si, že nie je prehnané, keď povieme, že mali by sme zabezpečiť tú dôveryhodnosť v očiach spoluobčanov. A práve z tohto dôvodu parlament ktorý kontroluje spoločne s komisiou zblízka e, tieto návrhy, e, e, si, sa domnieva, že je potrebné naozaj tieto čísla upraviť. Myslím si, že ten, to stretnutie 27. septembra by mal byť to správne fórum preto, aby sme naozaj vypichli tie reálne potreby a Eh, nie tak svojvoľne eh, si eh, predkladali čísla vzhľadom na predchádzajúci rozpočtový rok. Je to potrebné vzhľadom na európskych občanov. Musíme zodpovedne pristúpiť k tomuto čítaniu a musíme zabezpečiť to, aby tento rozpočet na rok 2013 mal dostatočné finančné zdroje, aby bolo zabezpečený tak rast, ako aj zamestnanosť. Mister, eh, Lavia, eh, or... Ďakujeme a teraz má slovo pán Derek Boon. Uh, uh, uh, vážený pán predseda, vážený pán komisár, ako spravodajca sa zameriam na rozpočet Európskeho parlamentu a rozpočet k ďalším častiam. My berieme na vedomie list, ktorý komisár Levandovský začiatkom tohto roku zaslal, kde žiadal inštitúcie, aby sa e, držali 1,9 navýšenia administratívneho rozpočtu. Tento parlament sa dohodol na 1,9 na rok 2013 bez e, extra nákladov na prístup Chorvátska. Tým pádom všetky e, rozhodli sme sa Eh, okresať o 5 náš cestovný eh, rozpočet eh, na cesto, cestovné výdavky. A začiatkom tohto roku sme sa roz, roz, sme jasne ukázali, že očakávame viac úspor a našim cieľom je 19 nárast rozpočtu parlamentu vrátane nákladov Chorvátska. A teší ma, že môžem povedať, že väčšina tieňových spravodajcov a skupín podpo, e, podporili túto líniu. Ale v snahe dosiahnuť takéto číslo 1,9 vrátane Chorvátska musíme nájsť ďalších 9 miliónov eur e, úspor v rozpočte parlamentu. Takže sa pozeráme na možnosti e, tohoto kroku. Keď to však urobíme, musíme brať do úvahy, že musíme robiť úspory a Okrem toho musíme tiež tieto úspory realizovať bez poškodenia efektivity tohoto parlamentu a efektivity členov tohoto parlamentu. To bude našim cieľom. Takisto zo pár slov k rozpočtu ďalších častí. Teší ma, že môžem povedať, že väčšina ďalších inštitúcií sa teší na nárast 1,9 vrátane Chorvátska a 1,7 nárastu platov sú tu však e, inštitúcie, ktoré budú mať problémy. Napríklad e, e, súdny dvor, kde je obrovský nárast práce, takisto vonkajšia služba, ktorá e, chce vyššie zvýšenie než 1,9%, pretože tvrdí, že sú novou inštitúciou, majú nové zodpovednosti, predovšetkým v oblasti bezpečnosti. Takže e, e, myslím si, že namiesto paušálneho zmrazenia, ako to navrhuje rada, by sme sa mali na každú inštitúciu pozerať osobitne a pred rozhodnutím o konkrétnom zvýšení sa pozrieť, aké sú dôvody pre zvýšenie. Takže všeobecne tento parlament a väčšina inštitúcií sa bude točiť okolo 1,9%, ktoré požaduje komisia. To si myslím, že je dobrá správa. Ukazuje to, že inštitúcie v Európe uznávajú E, ekonomické a finančné e, obmedzenia, ktoré e, sa nás týkajú a za ktoré chceme zdieľať zodpovednosť. Ďakujeme. Teraz odovzdávam slovo pánovi komisárovi Levandovskému. Nech sa páči. Skutočne veľmi stručne, pán predseda, ja samozrejme vítam pripomienky Salvatora Gariga Breda a stanoviska oboch eh, spravodajcov, pána Laviu aj pána Vona, je to eh, vynikajúce východisko na vytvorenie dobrého financovania Európy na rok 2013. V súlade s rozhodnutím štátov a vlád, ktorí žiadali rast zamestnanosť. No a pod vedením Andrasa Mavrojanisa sme radi, že aj rada je ochotná viesť dialog, aby sme čo najskôr dosiahli dohodu. A to, je, a to sú dobré perspektívy pre investície v roku 2013. Ďakujem pekne, pán eh, Levandovský. Slovo dostáva pán Mavro Janis v mene rady. Nech sa páči. Vážený pán predseda, poslanky neposlanci, tiež by som chcel poďakovať pánov Garigo Poledovi, pánovi Vonovi, všetkým spravodajcom za ich eh, pripomienky a rovnako by som chcel poďakovať eh, môjmu priateľovi komisárovi Levandovskému za jeho pripomienky v tejto veci. Nemáme úplne, nie sme úplne na rovnakej voľnovej dĺžke, ale ďakujem vám za veľmi plodnú výmenu názorov. Ukazuje to, že naša prezentácia návrhu návrhu rozpočtu Rady na rok 2013 umožnila všetkým lepšie pochopiť príslušné pozície a naše vzájomné porozumenie. Toto je prvá podmienka, ktorá musí byť splnená, aby sme mohli dosiahnuť dohodu o rozpočte na rok 2013 v nadchádzajúcich mesiacoch. A to musí byť v rámci limitov, ktoré stanovuje zmluva a myslím, že tento čas je mimoriadne dôležitý s ohľadom na všetky okolnosti. Ja si myslím, že dnešná diskusia bolo vynikajúce, vynikajúce východisko. No. Totoročne rozpočtový postup sa uskutočňuje vo veľmi náročnej situácii, takže všetci potrebujeme spolupracovať aj konštruktívne na to, aby sme uspeli. No a samozrejme potrebujeme realisticky vyvážený rozpočet na rok 2013. No a chcel by som vás uistiť, že cyperské predsedníctvo rady a ja osobne, pretože Lewandowski hovoril o mne, ja som len služobníkom tejto otázke, takže budeme sa snažiť dosiahnuť veľmi pozitívny výsledok. No a súčasne e, si veľmi dobre zaznačujem existujúce rozdiely medzi komisiou a radou a medzi stanoviskami a stanoviskami, ktoré eh, vyjadrili poslankyňa a poslanci Európskeho parlamentu. A iste viete, že my v plnej miere rešpektujeme všetky stanoviská a pozície. No a tak ako povedal pán Levandovský, tak eh, snažíme sa eh, stretávať sa s Európskym parlamentom a s komisiou 26. septembra na to, aby sme hovorili o úrovni platieb už pre súčasný rok. Čo sa týka pripomienok pána Laviu, tak myslím, že na rade, na Európskej rade, a hovorím to z vlastnej skúsenosti, pretože som sa zúčastňoval bilaterálnych rokovaní v júli všetkými štátmi, tak všetkých 27 krajín sa dohodlo na potrebe, aby rozpočet slúžil hlavne rastu a zamestnanosti. Všetci sa zhodli na tom, že potrebujeme kvalitné výdaje a že potrebujeme lepšie vydávať peniaze. Ale možno to bude znieť ironicky, ale tí, ktorí hovoria o kvalitnejších výdavkoch, to sú tí, ktorí žiadajú o škrty. Takže Musíme si uvedomiť, že interpretácia alebo táto interpretácia nie je úplne rovnaká, alebo nie každý si túto situáciu interpretuje rovnako. V príklade spore sa stratégiou Rady pre zamestnanosť a rast, a tak rada vo svojej stanovisku, vo svojom stanovisku, svojej pozícii udržala celkovú čiastku, ktorá bola oznamená, že bude dostupná v roku 2013 z európskeho rozpočtu. To je 55 miliárd z, z celkového počtu 120 miliárd. No a toto, táto čiastka je dostupná na príslušné využitie. No a musím sa požiadať komisiu o podporu počas celého rozpočtového konania a ja úprimne rátam s podporou a s pomocou komisára Levandovského, tak ako ukazujú skúsenosti z minulosti, my sme našli spoločnú cestu vpred. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu pozornosť a želám vám maximálne úspechy v vašej práci no a teším sa na spoločné rokovania v októbri a v novembri. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Mabiro Janis. Tým pádom uzatváram diskusiu k tejto téme. Prejdeme k následujúcemu bodu na programe schôdze. Je to spoločná rozprava o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike. Na začiatku budeme mať vyhlásenie pod